pre zahraničné a bezpečnostné otázky v mene pani Mogherini. Dávam slovo pánovi Hánovi, nech sa páči. Thank you, Mr. President. <clears throat> Ďakujem, pán predseda, cení poslanci, poslankyne. Od začiatku mm, volebného obdobia je zlepšovanie vzťahov s Latinsko-americkým kontinentom a um, summit EU SELEC uh, zdôraznil opäť strategickú povahu nášho partnerstva na základe spoločných hodnot uh, s cieľom uh, podporať spoločné riešenia globálnych víziev. A posilňovanie vzťahov s Kubou je zásadnou kapitolou um, tejto stratégie. E, niektoré z e, tých e, hlavných línií, ktoré um, určite politiku za posledné 10 ročia e, sa e, menia veľmi rýchlo a niekedy e, sme príliš sústredení na rozby a prehľadáme pozitívne zmeny, ktoré tiež nastavili. Nemali by sme premerať tie dôležité príležitosti, ktoré tu nastavujú a Európa nemôže sedieť vzadu, keď niekto tvorí históriu. Mali by sme tiež riadiť tú zmenu a zabezpečiť, že tie e, výsledky budú tiež zohľadňovať naše priority a e, aj ľudské práva. E, v tomto zmysle vysoká predstaviteľka sa osobne angažovala s kubanskou stranou počas samitu SOLEK na, v Kostarike. Prebehla prvá schôdza s kubanským ministrom Rodriguezom a v marci e, cestovala do Havany, kde mala súbor stretnutí s prezidentom Castrom aj e, ministrami zahraničných vecí, hospodárstva zahraničných obchodu a investícií. V apríli prišiel minister zahraničných vecí Rodriguez do Brusela, aby znovu spustil politický dialog e, v e, rámci summitu eu e, bola tiež ďalšia schôdza s ministrom Iria Skalek a v 2015 eh, plánujeme schváliť eh, eh, kritéria pre uzavretie dohody s Kubou a toto poskytne umožňujúcu platformu pre konstruktívny dialog a zlepšenú spoluprácu s Kubou a Európskou úniou. Po tejto rozhodnutí postupoval dlhý proces a tiež tu zohľadňuje sa proces domácich reforiem za prezidenta Castra, e, vrátane tiež e, ďalšie členské štáty e, zvýšili svoje angažovanie s Kubou a ďalej sa aktualizuje náš prístup, aby sa mohli efektívne podporovať cieľe EÚ voči Kube. Podpora politické a ekonomické reformy a podpora ľudských práv a života kubanských občanov. Táto dohoda bude zahrňať kapitoly o politickom dialogu, spolupráci a aj obchode. Vyjednávania boli spustené v apríli 2014 a následne mm, boli vykonané ďalšie kola v auguste a marci 2015. Pani Mogherini má kontakty s kumanskou stranou za posledné mesiace a tieto slúžili na to, aby ďalej podnecovali tento proces. 15. a 16. júna sa stretli vyjednávači na štvrtom kole vyjednávania v Bruseli a vyjednávania prebehli dobrej a konstruktívnej atmosfére a spolu sa nám podarilo e, dosiahnuť značný pokrok hlavne e, v, e, s dialogu o spolupráci a v kapitole obchodu. Tieto kapitole sú teraz už v pokročilej fáze a dúfame, že ich uzavrieme v nasledujúcom kole debaty. A v politickom dialogu tiež nastal pokrok a vyjednávania mali produktívnu výmenu názorov, kde sa ďalej rozpracovali stanoviska a táto diskusia umožní e, hĺbšiu prípravu vyjednávaní o navrhovanom texte v ďalšom kole, to znamená začiatkom septembra. Isto viete, že bolo dohodnuté s e, ministrom zahraničných vecí Bruno Rodriguezom, aby sa e, tieto vyjednávania čo skoro završili a e, bude to pre náš vzájomný prospech. Pokrok, ktorý bol dosiahnutý, prejavuje silnú odhodlanosť oboch strán posilniť tieto vzťahy. Tiež bol dosiahnutý pokrok v oblastiach, ktoré budú stredobodom e, vzťahov EÚ e, skupovať ľudské práva a základné slobody. Marti e, bolo navrhnuté ministrovi zahraničných vecí Rodriguezovi, aby sa zriadil e, štruktúrovaný dialog pre, o ľudských právach a e, počas zasadnutia Bruseli bola e, dosiahnutá dohoda o tom, aby sme začali e, konzultáciu o zriadení dialogu o ľudských právach. E, prvé sedenie medzi prípravnou a ustanovujúcou schôdzou, ktorá prebila v 25. júna a ktorú viedol uh, eh, zastupca pre ľudské práva Stavros Lambrinis. Prvým účelom bolo diskutovať a dohodnúť o formáte a cieľoch tohto dialogu, než eh, dňa petrce budú zavreté. Aby sme uh, začali zostra a e, v rámci toho tento dialog e, sa bude rozhodovať e, v súlade s celkovou dohodou, kde tento bude konečne poženaný a davok nadáva príležitosť zlepšovať vzájomné porozumenia o ľudských právach a výmenou skúseností a najlepších postupov, ako aj snahu identifikovať potenciálne oblasti spolupráce medzi EÚ a Kubou. Tiež to poskytuje platformu e, na riešenie e, nedávneho vývoja a je potrebné vhodné tiež riešiť e, obavy v jednotlivých prípadoch. Tento dialog poskytne spätnú väzbu v politickom dialogu na politickej úrovni. Pán predseda, cení poslanci, vo svetle tohoto pozitívneho angažovania bola sklamením, keď sme sa dozvedeli o incidentoch, ktoré nastali v One minulý víkend vrátane e, neprimeraného násilia a veľkého počtu zatknutých e, e, nie je dôvod obmedzovať e, slobodu e, prejavu a e, použitie násilia voči e, mierovým protestujúcim je nepriateľné a tí, ktorí prekročia e, hranicu e, oprávneného výkonu právomocí e, by mali byť braní na zodpovednosť a my vyzývame kubanské orgány, aby napravili túto situáciu a vyzývame ich, aby umožnili všetky mierové formy slobody prejavu. E, počas e, schôdze s kubanskými orgánmi HRVP tiež vyjadrila viacero otázok zahraničnej politiky a to zahrania aj Kolumbiu, kde Kuba zohráva pozitívnu úlohu pri e, tom, že hostí vyjednávania medzi s nepriateľnými stranami. Sú tu e, ďalšie príklady, kde Kuba zohráva e, silnú úlohu a to sme zažili počas krízy aj počas prípravy na konferenciu cop 20. v Paríži. A um, toto približovanie medzi Kubou a Spojenými štátmi sa tiež prebralo v dialogu a minulý týždeň Kuba a USA ohlasili znovu otvorenie v, v Washingtone a Havane a um, toto viedlo, uh, vyplynulo z dohod medzi um, prezidentom Obamom a Castrom a podporuje ich e, budovanie vzťahu do budúcnosti a izolácia Kuby e, nemá zmysel v dnešnom svete a je to e, zvyšok starého sveta a my radi sa ho zbavíme. To platí to viac pre Európanov, ktorí e, trpeli 10 ročia kvôli umelým e, rozdeleniam e, po čas studenej vojny. A e, preto podporujem zrušenie e, amerického embarga a EU e sa vždy e, vyslovala proti tomuto jednostrannému e, opatreniu, ktoré má tiež dopady na kubanských občanov a na vzťahy medzi EU a Kubou. A teraz prejdeme k rečníckému zoznamu za politické skupiny. Za EPP pán de Grandes a dve minúty, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, ďakujem aj vám, pán komisár, za vaše informácie, ktoré boli dlhé, rozsiahle a nádej plné. Je jasné, že obchodný dialog pokračuje, a je to jasné aj z vašich diplomatických slov, že politický dialog pre niektorých e, e, vlastne zostal v takej situácii ako vždy. A ja si myslím, že e, potrebujeme dial- politický dialog EU s Kubou a potrebujeme si uvedomiť, že aj rozmrazenie vzťahov z USA sú dva body, ktoré veľmi významne poznamenali tieto vzťahy s Kubou. Je jasné, že e, v Kub, okolo Kuby dochádza k zmenám. Mne by sa páčilo, keby boli rýchlejšie, pretože e, naznačujú nový smer a ten treba sledovať. Bol by som tiež rád, keby Európska únia bola v tomto procese prítomná, tak ako to povedal pán komisár. E, väčšina tlače v americkej, lakej, americk, v Latinskej Amerike sleduje veľmi úzko vývoj tejto situácie a E, spolupracuje navzájom. Kuba je jednou z mála výnimiek na tomto kontinente. Dúfajme, že v budúcnosti sa vytvoria také podmienky, aby sa mohla podpísať aj dohoda, aby sa nadviazal politický dialog a naše vzťahy sa rozšírili. To je veľmi dôležité, pán e, komisár. E, dôležitá oblasť sú ľudské práva a som rád, že aj tomu sa venujeme. Mali sme tu prvý dialog na vysokej úrovni medzi kubánskymi a európskymi predstaviteľmi. Ľudské práva a základné ľudské právy nie sú vnútornou záležitosťou. E, to sú pilierom e, spoločenstva, ktoré zdieľa spoločné hodnoty Európskej únie. A my, Španieli, ako priatelia Kuby, chceme, aby tieto, pravi, tieto práva boli plne rešpektované na Kube. My teraz sledujeme opatrné E, kroky Kuby, ktoré e, dávala e, smerom k vonkajšku. A teraz dúfame, že sa otvorí aj voči Kubáncom, že sa stane prosperujúcou krajinou a že sa stane slobodnou krajinou. A dohod, politická dohoda o spolupráci si vyžaduje účasť všetkých strán. Kuba však koná veľmi pomaly a má byť rýchla. A preto je potrebné aby sme zadali e, kubánskému ľudu, čoho sa dlho dožaduje demokraciu. Potom to bude e, revolučná udalosť. Ďakujem, hovorí predseda. Prosím vás, e, neprekračujte svoj rečnícky čas. A teraz bude pán Zoríňu dve minúty za SAD. Európska únia a Kuba musia rozvíjať e, silné strategické partnerstvo založené na spolupráci v ekonomických aj obchodných oblastiach a na politickom dialógu. Niektorí sa pýtajú, čo má Európska únia, čo by mohla ponúknuť Kube, aby podnietila toto otvorenie sa Kuby voči demokratickým hodnotám. Máme čo ponúknuť aj keď žijeme v ťažkej dobe, máme a budeme mať e, e, model, humanistický model spoločnosti. Tento model e, môže poskytnúť to, čo si Kuba cení z individuálnu a inštitucionálnu slobodu, nám je možnosť začleniť Kubu do európskeho systému obchodných preferencií a podporovať plné rešpektovanie a práva pracujúcich aj v oblasti ľudských práv. Vážený pán komisár, my potrebujeme konať rýchlo. Je naliehavé e, aby Európska únia mala spoločné stanovisko voči Kube, aby sme mohli viesť konštruktívny dialog, lebo to bude mať dopad nielen na vzťahy s Kubou, ale aj s celou Centrálnou a Latinskou Amerikou. Tento dialog je veľmi dôležitý pre udržateľný rozvoj a globalizáciu našej planéty. Je dôležité presadzovať hlboký dialog s občianskou spoločnosťou, kubanskými občanmi, aby sme sa k ním priblížili bez predsudkov a atavizmov. A my, socialisti a demokrati, podporujeme e, úsilie vysokej predstaviteľky, ktoré podniká v tomto smere Musíme byť aktívni a podporovať Kubu v jej e, ceste e, k demokracii, inkluzívnej demokracii, slobode a, a, a podpore demokratických slobôd. A toto všetko e, bude zárukou toho, že Kuba je jedným z tých príkladov, ktorý sa najlepšie priblíži európskemu sociálnemu modelu. E, v týchto ťažkých dobách E, je toto mimoriadná výzva, ktorú máme povinnosť e, na ňu reagovať a e, zvíťaziť. Ďakujem. A teraz pán Belder jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Z našej krajiny Holandsku som mal veľmi blízke kontakty s Kubancami, predovšetkým eh, som kostola. A je dôležité sa pozrieť na vzťahy medzi EU a Kubou. Rozmýšľam znova nad tými kruhmi, ktoré najlepšie poznám. A myslím si, že musíme presadzovať kontakty samozrejme s predstaviteľmi, ale aj s opozíciou a s demokratickým hnutím a samozrejme tiež s obhajcami ľudských práv. Hospodársky rozvoj je nesmierne dôležitý. E, Kuba sa pomaly otvára a EÚ musí reagovať na tieto e, ekonomické iniciatívy podporou a značením, ale nesmieme zabúdať, pán komisár Hahn, na porušovania ľudských práv, e, ktoré boli naozaj veľmi veľké. Mnohí sú ešte vo vezení, a niekedy ľudia nie sú vo vezení kvôli e, tomu, že spáchali nejaký trestný čin, ale kvôli e, tomu, že boli politickými oponentami. Takže musíme aj na toto poukazovať. Ďakujem pekne. Teraz v mene Alde pani, e, pán Fernando Maura Barandiarian. Pán predseda, po mesiacoch naliehania, po žiadaní debaty o Kube, a po odklade e, vzhľadom na intervenciu dvoch veľkých e, skupín je nesmierne dôležité, aby vysoká predstaviteľka Federiky Mogherini bola tu. A my sme teraz tu, hovoríme o tejto téme e, bez pani Mogherini, aj keď je tu prítomný pán Hahn. Je polutovania hodné, vidieť, že oznámenie otvorenia vzťahov medzi EÚ a Kubou E, vedie k, k tomu k vyhlasovaniu o normalizácii vzťahov zo strany e, členských štátov a ale to všetko sa deje pri porušovaní ľudských práv, respektíve sa e, neintegruje do toho, nezapája do toho dialógu, tiež občianská spoločnosť zabúda sa na stovky občianských e, aktivistov, ktorí bojujú za ľudské práva a ktorí za to aj trpia e, na ostrove aj mimo ostrova a vidia, ako sú nechránení e, a ako mnohým ide iba o dosiahnutie lepších ekonomických dohôd. Musím naliehať na tom, že bilaterálne obchodné dohody medzi EU a Kubou musia byť sprevádzané ne bezpodmienečnou, nepodmienečnou s dohodou o prepustení politických väzňov a o, o, o ochrane o, občianských a ľudských slobôd, pretože inak budeme e, ísť proti našim základným európskym hodnotám. Ďakujem pekne. E, teraz pani Sakarafa na 1,5 minúty. Ďakujem. Pekne. Kolegyne a kolegovia. V súčasnosti nastal kritický okamih a zdá sa, že sa opätovne začúvame hlasy z studenej vojny a je veľmi dôležité, keď taká malá krajina, ktorá viac ako 60 rokov trpela pod tlakom embarga, vražedného embarga, e, je e, v súčasnej situácii. My sme videli v Grécku, akými problémami prechádzajú európske národy, ako sa prehlbujú sociálne rozdiely, ako e, strácame sociálne istoty, ktoré sme si vybojovali. A preto je dôležité, aby sme si uvedomili, čo tento hrdý národ dosiahol svoj, a zachoval si svoju dôstojnosť. A on sa nemôže vzdať svojej hrdosti. 60 rokov vzdoroval embargu, a napriek všetkému dokázal e, poskytovať e, bezplatné vzdelanie, to je naozaj úctyhodný výdobytok a ďalej v oblasti zdravotníctva je tam stále bezplatný a univerzálny prístup k zdravotnej starostlivosti a rovnako aj v oblasti farmaceutickej starostlivosti my musíme rešpektovať a vážiť si tento národ, ktorý v zložitej situácii nikdy sa nevzdal svojej dôstojnosti. A takýto národ dokáže pripraviť svoju budúcnosť. Pán, sa, pani Sakorafa, e, príjmate modrú kartu. Pán Henkel, nech sa páči 30 sekúnd. Myslíte si naozaj, e, že e, tá bieda e, na Kobe je výločný dôsledok embarga USA? Všetky ostatné štáty na svete môžu obchodovať s USA aj s Kubou a nemali by ste, mali by ste tiež pomyslieť na e, školy z komunistického systému na Kube. Máte 30 sekúnd na odpoveď. No, Pán Henkel, nie, to nie sú moje osobné konštatovania. Ja myslím, že my všetci si uvedomujeme, že v priebehu 60 rokov e, Videli sme, ako sa e, Kuba ekonomicky škrtila aj na iných e, úrovniach. To isté sa deje teraz v inej malej krajine v Gaze a to isté sa tam deje. Ja si myslím, že nastal okamih, aby sme toto všetko uznali, aby sme toto všetko prekonali a myslím si, že je možné, e, že Kuba bude kráčať dopredu inou cestou takže sa vráti na cestu rozvoja. To je všetko. A ďakujem. A teraz mene zelených jedna minúta pán Urtasun. Gracias. Ďakujem. Dimitrius, eh, je to naozaj veľká radosť hovoriť k tebe, keď nám predsedáš. Musím povedať, že v tejto chvíli naprávame historickú anomáliu a ja v mene svojej skupiny chcem e, podporiť pokrok v negociáciách s Kubou. To sú historické okamihy, lebo Kuba je jedinou krajinou, s ktorou nemáme dohodu a e, ku ktoré, s ktorou sme veľmi zle zaobchádzali v roku 1996. E, ja si myslím, že a chcem to zopakovať, že by sme mali už zrušiť to, čo sme proti Kube podnikli. A teraz úloha voči Kube je taká, že nemali by sme sa obmedzovať len na možnosti pre nadnárodné spoločnosti, ale mali by sme spolu s Kubou vytvoriť e, vyrovnané partnerstvo rovného s rovným a s národom, ktorý je bratským národom. A verím, že Európska únia tu môže zohrať pozitívnu úlohu a raz a navždy sa skoncuje s týmto severoamerickým embargom, ktoré podkopalo kubánsku ekonomiku a zabránilo jej rozvíjať sa. A ja za moju skupinu chcem povedať iba toľko, že tieto e, rozhovory sú veľmi dôležité a želáme si ich pokračovanie. Ďakujem. A teraz jednu minútu v mene FED, pán Castaldo. Ďakujem, pán predseda. Stojíme pred historickou príležitosťou. Konečne po 10 ročiach máme príležitosť skoncovať s embargom voči Kube. To kubánsky národ tlačilo k tomu, aby sa sám rozvíjal a sám industrializoval. Zoberme si napríklad zdravotníctvo, je na vysokej úrovni, majú najnižšiu detskú úmrtnosť. My nemôžeme si dovoliť urobiť ďalšiu chybu a nemôžeme si sa nazdávať, že Kuba je územím, ktoré máme my alebo USA dobiť Nesmieme dopustiť, aby prechod ku kapitalizmu e, prebehol šokovo na Kube, pretože v súčasnosti tam neexistuje žiadna podnikateľská trieda, nikto, kto by mohol ten kapitalizmus realizovať. A tým pádom musíme zvoliť veľmi zodpovedný prístup, pomôcť kubanským priateľom a neopakovať chybu, ktorú sme urobili vo vzťahoch k Rusku. Táto dohoda musí byť nielen obchodná, ale aj politická, založená na ľudských právach v prospech kubanského národa. Nesmie byť založená na tom, aby sme sa snažili čerpať ich prírodné bohatstvo, napríklad to, ktoré leží v zálive. Ďakujem. A teraz za ENF pani Arnotu, vážený pán predseda, drahí kolegovia, ja len vítam e, pri e, nedávne e, diplomatické oteplenie medzi EÚ a Kubou embargo, e, ktoré bolo uvalené na krajinu, ukázalo svoju škodlivosť a neefektívnosť. Ľutujem však, že sme museli čakať, až kým USA zmenia svoj postoj voči Kube po desaťročiach prísneho embarga, ktoré má dramatický dopad na priemysel a obyvateľstvo Kuby sa Európska únia rozhodla urobiť tento istý krok. Ako si vysvetliť, e, že Eur, ako môžeme veriť, že EÚ má nezávislú zahraničnú politiku, keď sa opäť správa ako vazal USA? Myslím si, že toto diplomatické oteplenie nebude na úkor e, čestnosti a pravdy od roku 2008, keď Raúl Castro pristúpil k moci, on začal postupne tento režim e, e, uvoľňovať. Nezabúdajme však na hrozné politické represie, ktorým boli Kubánci viac ako 50 rokov vystavení, ani nie e, takmer 100 miliónov mŕtvych e, v dôsledku komunizmu. A ja si myslím, a my všetci dúfame, že k tomu nedojde, ale Naša e, túžba e, by mala si uvedomiť, že tu došlo k celým generáciám, ktoré boli obetované e, diktátorským komunistickým režimom. Ďakujem. Ďakujem. A pán Preda, dve minúty. Ja by som najskôr chcel privítať vôľu otvorenosti, ktorú preukázala Európska únia vo vzťahu ku Kube a pokus o nový prístup e, a k, zmene politicky, a k prístupu k politickým zmenám. Nejde tu o totalitárny režim. nezabúdajme, že tu ide o totalitárny režim a musíme byť opatrní pri normalizácii našich vzťahov s Kubou. Pre Castrov režim oteplenie nie je synonymom e, politických reforiem. E, tá Castrová klika nemá žiadny úmysel uvoľniť. Pardon, preruším vás, pretože sa zdá, že tu došlo e, k problému s tlmočením do Nemčiny. Prosím vás, môžete nám povedať, či už je tento problém vyriešený? funguje. Takže pán Preda, nech sa páči, pokračujte, nebudeme vám e, toto očítavať. Ja som hovoril, že pre Kastrov režim oteplenie nie je synonymom politickej reformy. E, Kastrová klika vôbec nemá v úmysle oslobodiť politických, e, politickú opozíciu a naďalej potierajú aký, akúkoľvek disidenciu ma, mierové manifestácie vedú k panike režimu, e, ktorý dokonca e, postihuje manželky politických väzňov, lebo áno, na Kube ešte sú stále desiatky politických e, väzňov a ešte veľa ľudí nevinných je svojvoľne odsudzovaných. Neexistuje žiadna sloboda vyjadrovania. Pripomínam vám, že Guillermo Farinas musel čakať 3 roky, aby si mohol prevziať tú Sacharovovú cenu, pretože kubánske úrady mu nedovolili prísť do sem, aby si prevzal cenu. Kuba sa dnes nachádza v rovnakej situácii, lebo sa snaží a ktokoľvek, kto sa pokusí kritizovať vládu, tak je prísne potrestaný. Ešte stále je zakázané e, kritizovať vládu alebo vzdialiť sa oficiálne od ideológie jedinej povinnej ideológie vlády. E, staviť na ekonomické zmeny a e, politický vývoj mi, zda, mi pripadá ako riskantný krok. Treba pozorne sledovať vývoj situácie na Kube, aby e, kastrizmus sa tam nepremenil na trvalý režim a aby sa nestal stálou tvárou komunizmu. Ďakujem a teraz dve minúty pánovi Chauregiovi. Pán predseda, chcem najskôr pánovi komisárovi a aj týmu pani Mogherini poblahoželať, pretože si myslím, že je dôležité, aby e, tento parlament privítal dôležité politické rozhodnutie e, našej vysokej predstaviteľky a síce, že sa rozhodla ísť na Kubu. Európska únia si všimla, že už pred mnohými viacerými mesiacmi USA začali rozmrazovať svoje vzťahy s Kubou. Prečo? Lebo Kuba je dôležitá. Kuba je krajinou, ktorá má veľký geopolitický vplyv v regióne. Stačí, keď si pozrieme na mierový proces eh, v Kolumbii, aby sme si uvedomili význam Kuby. Stačí, keď sa pozrieme, aký ideologický vplyv má Kuba na celú Latinskú Ameriku. Vtedy pochopíme, že Kuba je dôležitá a nie náhodou sa USA rozhodli obnoviť vzťahy s Kubou, pretože sa chcú opätovne usadiť v, v Latinskej Amerike iným spôsobom a ja to vítam je dôležité, aby sme nezostávali na našich starých pozíciách. Staré je embargo, staré je, staré je spoločné stanovisko. E, treba, aby postoj EÚ sa prispôsobil novým časom a vývoju situácie, ktorá ide veľmi rýchlo a takisto Európsky parlament nemôže pozerať na Kubu zjednodušene. Jedni za Kubu, druhý proti Kube. Takto nevyriešime dôležitý problém pre Európu. A síce resituovať sa e, v Latinskej Amerike a získať veľmi dôležitý e, globálny a geopolitický priestor. Treba podporiť Kubu, aby mohla začať demokratický prechod. Áno, demokratický, ale my nemôžeme teraz žiadať, aby dodržiavala niektoré princípy, ktoré ona nepríjme. Musíme byť inteligentní. E, príde zmena na Kubu s e, obchodnou výmenou, osobnou výmenou, elektronickou výmenou. Je dôležité, aby sme umožnili tento prechod, ktorý musí ísť týmto smerom. Ďakujem.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 aj prostredníctvom obchodu e, podporovať tú zmenu. V zásade nemám nič proti tomu, ale nemáte dojem, že si e, mocnári liberalizáciu v oblasti obchodu v prvom rade e, túto liberalizáciu využijú, aby sa dostali do popredia, aby potom e, po demokratizácii aj hospodársky boli e, na vrchole a nemali by sme tu tiež pozadovať politickú agendu. 30 sekúnd na odpoveď, nech sa páči. Nikto to nevie, naozaj nikto nevie, ako nastanú tie zmeny a nikto nevie, že e, aký e, politický systém nakoniec sa vytvorí na Kube, ale pravdepodobne obchodná výmena a ľudská výmena už sa byl počet Američanov, ktorí prišli na tento ostrov za posledných 6 mesiacov a myslíte si, že s výmenou ľudí a s otvorením elektronickým na, voči internetu a s mm, médiami komunikácie príde e, sloboda, áno, príde a preto je dôležité s tým pracovať. E, aj keď e, sa využívate e, obchodnú výmenu, táto cesta je dobrá. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Henko. Jednu minútu. Als Vertreter der ako zástupca nemeckého obchodu a e, dlhodobý člen Amnesty International som sa stretol trikrát s Fidelom Castrom a hodiny s ním hovoril o ľudských právach a vtedy o osobitne o zrušení trestu smrti, ktorý od roku 2003 e, bol e, prerušený, ale nie je zrušený a tiež som s ním e, sa sporilo o katastrofálnej hospodárskej situácii, o zlom zasobovaní ľudí a o e, rozpadajúcich sa domoch v Havane a on vždy ako vyhovorku e, spomenul e, americké embargo. Ja som teraz upozoril na to, že ostatné štáty môžu obchodovať s Kubou a nemôže to v tom spočívať, ale americké embargo bola jeho standardná výhovorka, aby sa držal moci. Dámy a páni, keby to embargo vtedy sa e, neuvalilo, tak e, bratia Kastrovci už by boli dávno e, mimo obrazu a už by sme nemali žiadnych politických väzňov v e, väzniciach. preto aj by sme mali e, ako EÚ e, e vynakladať tlak na Ameriku, aby konečne zrušila toto embargo. Ďakujem. Teraz e, pán Telčka. Pán predseda, Pán komisár, ja budem asi posledný, ktorý by obhajoval politiku voči Kube za posledné 10 ročia, bol by som posledný, ktorý by povedal, že to bolo úspešné. No ja by som bol uh, prvý, ktorý povedal, že uh, súťaženie s Američanmi, ktorí uh, viacej uh, soberajú smerom k ústretovosti, vždy keď nastanú malé zmeny, nie je rovnako porovnateľná chyba. Pozerám sa na papier, ktorý podpísali tisícky Kubancov a to sa nazýva Dohoda pro demokraciu v Kube. Keď si to prečítate od bodu 1 e, až 9 a ďalej k bodu 10, e, žiadny z týchto bodov neboli naplnené. To, čo si Kubanci myslia, že je absolútne potrebné ja som teda za um, zbližanie, ale som si istý, že tu istý prospekt, ktorý z toho môžeme získať aj Kubanci a musí to byť však um, podmienka. Podmienka znamená, že ak kubanský režim urobí A, tak um, my uh, sa prispôsobíme, my urobíme uh, e, jedno a kubanský režim robí B, tak opäť budeme reagovať a to nemôže ísť tým smerom, že Kubanci budú uh, očakávať uh, ústupky a zase budú odmietať diskutovať o ľudských právach, takže uh, podmienečnosť určite a poďalšie bezpodmienečné uvoľnenie mm, mm, politických e, väzňov a demokratické reformy a zmeny v právnom e, poriadku. neočakávame zmeny na Kube, ak sa nezmení právny poriadok, stále máme politických väzňov, to sa musí zmeniť a potom určite budeme na správnej ceste. Takže som si istý, že komisia a vysoký predstaviteľka e, budú skúmať tú podmienenosť a potom budeme prebrať výsledky. Ďakujem pekne a dobré popoludne všetkým. Pokračujeme v rozprave. Teraz má slovo pán Kozo Perma na jednu minútu. ronda. Teraz e, máme e, štvrté kolo a hlavne pokroky v e, týchto veciach sú pokroky, keď sa respektuje právo na seborčenie národov a charta OSN a piaté kolo, ktoré bude sa konať v septembri, ako chápeme, aby takto pokračovalo, musí okamžite sa zrušiť spoločné stanovisko z 96. Je to jedinečné pre EU a je to total na prekážka pre pre pretože on e, porušuje princíp nezasovania do vnútorných záležitostí e, z druhých štátov a e, chcem e, požiadať e, vysokú predstaviteľku, aby sa zasedilo to, aby EU skončilo e, s e, Eh, blokádou a eh, aby vrátila základňu Guantaname a eh, chcem povedať, že po toľkých rokoch zasahovania a destabilizácie myslíte si, že môžeme takto ďalej postupovať s ďalšími štátmi Latinskej Ameriky? Honorevole Corrao. Ďakujem, pán Corrao. Jednu minútu, nech sa páči. Prezidente Sassoli. Bene, me sembra che... Ďakujem, pán predseda. Mne sa zdá, že keď sa hovorí o Kube a vzťahu s Kubou, tak to vidím veľkú snahu rýchlo dosiahnuť dohodu s týmto ostrovom, pretože to je jediný štát, s ktorým nemáme dohodu. Ako keby všetky ostatné štáty, s ktorými máme dohody, boli štáty, kde sa žije veľmi dobre a kde sa vytvorili podmienky pre rast a skvelý blahobyt. Mám veľké pochybnosti o tom a som veľmi znepokojený s tým, že to otvorenie zo strany USA môže znamenať veľkú agresiu, kapitalistickú agresiu. Samozrejme, Kuba má skvelý vzdelávací systém, skvelú zdravotnú starostlivosť a je pravda, že ľudské práva je tiež pravda, že a najväčšie porušenie ľudských práv na Kube sa dopustili Američania na základe v Guantaname. No nás to veľmi netrápi, takže ja hovorím, že je dobré, že sa pokročilo vo vzťahoch s Kubou, ale dal by som si veľký pozor na to, aby sme si stanovili priority v tomto vzťahu a teraz má slovo pán Obermajer. Ja je teraz e, najvýznamnejší e, obchodný partner s Kubou s objemom okolo 2000 miliardy eur minulý e, rok a tým aj opäť sa zatavujú diplomatické vzťahy s Kubou a čo týka vstupovania na nové trhy, tak USA to neváhajú a e, konajú veľmi rýchlo a nebyrokratické dobre, keď e, e, Kuba ďalej bude konať, ale Unii trvalo 6 rokov, kým od roku 2008 udelia konečný mandát roku 2014 a v Európe máme dôležitú úlohu, aby sme sa zatiaľ o to, že okrem dodržovania ľudských práv v Kube, aby aj pozitívne vydobitky Kuby, ako napríklad školstvo a zdravotníctvo, zotrvali boli aj po otvorení sa voči Spojeným štátom. A e, Kuba e, má e, silné európske komponenty a podporu pri otvorení sa za sociálnym trojným hospodárstvom. Ja dúfam, že slobné hospodárstvo na Kube sa podporou EÚ, e, Kuba e, bude e, slobodný štát, ktorý bude zdieľať sociálne a demokratické hodnoty. Ďakujem pán Valeza na minútu 30. Ďakujem pán predseda. My sme otvorili novú kapitolu v našich vzťahoch s Kubou. A Američania robili to isté, ale porušovanie ľudských práv stále zotrvajú. V roku 2015 e, krátkodobé e, svojvoľné zatýkania narastajú a e, damy v bielom stále sa zatýkajú a zatknutí sú väznení v izolácii niekoľko dní a sú bytí a opustení a Kuba obmedzuje prístup k internetu a kubanské orgány stále odmietajú uznať sledovanie ľudských práv ako opravenú aktivitu, zatiaľ čo napadajú obhajcov ľudských práv e, doma. 25. E, júna EÚ viedla prvý dialog na vysokej rovni o ľudských právach na Kube a témy, ktoré sa diskutovali na tejto téme, ponúkajú nádej, že bude možné zradiť konstruktívny dialog. Keď sa pozrieme do budúcnosti, nemôžeme si dovoliť e, aby náš postoj voči ľudským právam um, sa prosoval a musíme um, mať spoločné stanovisko voči Kubancom. Uh, spomínať uh, možnosť politickej a ekonomickej spolupráce uh, v neustálom procese pri budovaní pluralistickej demokracie. Valeza, la parola. Ďakujem, pán Valéza, Teraz má slovo pán Gil. Na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Myslím si, že ako sa Kuba otvára, potrebujeme strategický prístup, ktorý bude zohľadňovať všetky e, záujmy EÚ. Vítam návštevu pani Mogherini na Kube v marci, aby sa otvorili e, rokovania o um, dohode o voľnom obchode. Dúfame, že bude tu dostatočná vôľa na pretlačenie tejto dohody. A, ale dúfam, že budeme počuť aj o dialógu o ľudských právach, eh, pretože je jasné, že embargo zlepšilo situáciu ohľadom ľudských práv a dúfame, že dialog a tiež eh, dohoda o voľnom obchode budú nástrojmi na zmenu a povedú k liberalizácii e, niektorých sektorov, ako napríklad e, komunikácie, telekomunikácie. Ale potrebujeme tiež to, aby naša stratégia zobrala do úvahy vzťahy Kuby, napríklad s Čínou a s Ruskom. V Moskve bola podpísaná dohoda o otvorení spravodajských e, zariadení na svojom území a o investičných partnerstvách Vzhľadom na to, že niektoré e, záujmy EÚ sa prelínajú s záujmy USA, e, e, preskúmava komisia, respektíve vysoká predstaviteľka, priestor pre možnú spoluprácu s USA. Ďakujem pekne, pán Zuber, na jednu minútu. Pani Zuber, pardon. Ďakujem. Je veľmi pozitívnou správou, že tieto rokovania medzi Kubou a EÚ majú dobrý priebeh, ale myslíme si, že môže toto rokovanie dospieť k úspechu len, ak sa Európa prestane vmiešavať do vnútorných záležitostí Kuby. E, nevieme si predstaviť, že by sa napríklad e, kubánska vláda snažila presadzovať, aby v Európskej únii e, poskytovali zdravotnú e, starostlivosť, školstvo zadarmo. Myslím si, že musíme rešpektovať reciprocitu a nemali by sme mať diskriminačný prístup. Takýto prístup by sme mali mať, mali by sme rešpektovať právo na seba určenie národov a chartu OSN. Mali by sme rešpektovať Kubu. A ja by som sa ešte chcela spýtať Európskej komisie, či si nemyslí, že v politike, ktorá má byť založená na rovnosti, nemôžeme žiadať i hneď e, bezodkladné odvolanie spoločného stanoviska ku Kube. Pán Skýr, 1,5 minúty. Se odvíja u kontextu procesa Dnešná debata sa odvíja v kontexte, e, kde vzťahy medzi USA a Kubou sa eh, rozširujú, má to aj širšie eh, dôsledky a to eh, tiež môže byť využité populistami a aj ďalšími extrémistami, ako napríklad vodca vo Venezuele, pán Maduro. Tieto ideologické vodcovia sa teraz stretnú z USA vo Washingtone a musíme si rozmyslieť, ako môžeme tento demokratizačný proces e, si vykladať. Môže to byť proces demokratizácie a e, dodržovania ľudských práv v celom regióne, nielen na Kobe ja som proti vysloveným názorom Európskej ľavice. EU má už e, dlho diplomatické vzťahy s Kubou a my už e, sme dávno dospeli do bodu, kedy teraz sa USA priamo orientujú s Kubou. Potrebujeme strategické vzťahy voči našim partnerom v Latinskej Amerike a Južnej Amerike, čo týka podpory spoločných e, hodnot a preto Musíme byť ambiciozní eh, pri dosiahnutí politickej dohody a ide o perspektívu novej Kuby, kde už nebudú politickí väzni a kde sloboda slova a náboženstvo bude zaručená tiež eh, Kubanci budú môcť eh, voliť rôzne politické strany. Európa nikdy sa nesmie odkloniť od týchto cieľov, ináč by sme nechali kubanský ľud stichu a tých, e, ktorí dostali Sacharovú cenu. Onorevole Valenciano, la parola. Pán Valenciano má slovo, pani Valenciano. Tuto. Per un minuto. Sí, prego. Grazie, presidente. Eh, la verdad es... Ďakujem, pán predseda. Ako tak počúvam niektorých eh, v tejto sále, vyzerá to tak, ako by sa za posledných 15-20 rokov nič nezmenilo. Sú osoby, ktoré zastávajú tie isté názory, aj keď pokrok v tomto kroku je evidentný. Zmenili sa veci a keďže sa tieto veci zmenili, máme povinnosť tiež aktualizovať naše názory eh, kiež by sme to aj urobili vo vzťahu ku Kube. Musíme už e, skončiť s embargom, ako sme o to veľakrát žiadali a musíme začať s dialogom o ľudských právach. A to sa už aj začalo. Pán Lambrinidis začal dialog o ľudských právach s Kubou, ale uh, myslím si, že ak sa niekde, ak niekde vidno dvojaký meter e, v, v prístupe EÚ, tak je to v tejto otázke. E, sú tu isté anomálie, je to doslova až patologické. E, treba mať aktualizované informácie, treba zmeniť názory, treba vyžadovať aj od Kubáncov ako od všetkých ostatných národov rešpektovanie ľudských práv. Ďakujem pekne pani Valenciano, pán McAllister minister na, jedna, na pol minúty. United... Pán predseda, eh, USA a Kuba sa rozhodli, že je čas na zmenu. Ja verím, že my, Európania, by sme nemali eh, sa na to pozerať so, eh, so zloženými rukami. Tento proces má podporu ľudí a e, je vykonávaný pán e, prezidentom Obamom a jeho vládou. Je to výsledok kolektívneho líderstva, ako aj e, snách oboch hlavných strán v americkom kongrese, kubansko-americkej komunity, súkromného sektora a tak ďalej. Okrem toho, tu bola odhodlanosť zmeniť politiku Eh, na oboch stranách eh, vrátanie eh, hoci, hoci mm, niektorí to popisovali ako dekádu zlyhaní myslím si, že treba využiť všetky možné prostriedky, aby sme reagovali na tieto zmeny, aby sme podporovali predovšetkým kubanských občanov. Podporite demokraciu na Kube a nelegitimizovať autoritársky režim, ktorý momentálne pri moci. John Kerry, eh, minister zahraničných vecí USA, eh, sa v spolupráci s kubanskými predstaviteľmi bude snažiť o, o reakciu na tento nový proces a myslím si, že by sme sa nemali len tak prizerať. Ďakujem pekne, pán Miden Mon. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, za informácie o dohode s Kubou, respektíve o pokroku. A dúfam, že EÚ a členské štáty prostredníctvom dohody dosiahnu väčšiu, silnejšiu prítomnosť na tomto ostrove v týchto kľúčových časoch. Neviem, že či rokovania budú ľahké chýba ešte politická časť dohody a je možné, že kubanskí predstavitelia e, nebudú možno pociťovať až takú potrebu skompletizovať dohodu z EÚ, keďže sa normalizujú vzťahy e, z USA po 50 rokoch e, toho oddelenia. Ale nesmieme zabúdať na to, že povaha kubanského režimu sa nezmenila. 25. júna sa konalo prvé stretnutie Um, um, ohľadom ľudských práv medzi pánom Lambredinidisom a kubanskými predstaviteľmi a to vítam. Ale musíme vyjadriť eh, tiež a žiadať od eh, Kuby, aby zmenil svoj trestný uh, systém, uh, tiež aby chránil ľudské práva, sociálne, uh, um, sociálnu spravodlivosť tiež, aby netrestal politických oponentov. A odkazujem tiež teraz na slova pána komisára Hána cez víkend. E, Európa a Latinská Amerika sú spojení mnohými hodnotami, demokracia, právny štát a tak ďalej. Kuba by nemala byť výnimkou a preto dúfam, že stretnutia budú pokračovať také, ako boli 25. a že ľudské práva budú v centre pozornosti. Ďakujem pekne. Na 1,5 minúty pán Galer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa domnievam, že um, my, Európania, um, musíme vykonávať konštruktívnu politiku voči Kube a mu, musíme pri e, tom e, sa zomerať na záujmy e, ľudí na Kube. Máme e, veľa e, skúseností pri prechode z komunistickej diktatúry na demokratickú spoločnosť a myslím, že Kubanci chcú demokratizáciu a nejde na jednej strane o e, pokračovanie komunistickej diktatúry a alternatívu a e, rekonkistu sme my. Myslím si, že to je ten prístup e, medzi tým, ktorý chcú ľudia. E, mali by sme pomáhať e, pri rozvoji politickej spoločnosti, ktorá je naozaj kubanská, ktorá bude zohľadňovať ich tradíciu a Kuba nemá komunistickú jednostrannickú tradíciu, ktorú chcú pokračovať ani Batisto režim, ktorí chcú znovu uh, oživiť e, demokracia, ktorá vzniká v Európe v mnohých uh, spoločnostiach v prechode. Má byť ich príkladom a tu súhlasím s kolegom Enkom, že uh, USA už uh, 10 ročia uh, keby zrušili svoje sankcie, tak potom ten režim by určite nebol tam, kde dnes a tento štát by sa demokratizoval skôr. No tak ja dúfam, že s tými um, ponukami, ktoré teraz predkladáme, mali by sme mať aj podmienenú agendu a časový plán a bezprostredný cieľ, ktorý znamená, že demokratická pozícia na kope dostane perspektívu vyjednávať s režimom, keď e, potom budú prvé demokratické voľby na Kube, ako aj v iných častiach sveta. HDI, eh... Abbiamo... Začíname, každý aj máme 7 rečníkov. Pán Polčák, jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pane predsedo, za udelenie. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Chcel by som najskôr povedať, že to, čím za posledné 10 ročia prešla Kuba, je ťažké bremeno a bolo by veľmi vhodné uvoľniť ho, ale dialog, ktorý chce EÚ E, naviazať, už má otvorené diplomatické vzťahy s Kubou a nejde ho otvoriť bez akýchkoľvek podmienok. Ja si myslím, že by sme mali stanoviť jasné limity a mali by spočívať na obrane základných princípov ľudských práv. Ja tu chcem sa prihlásiť k ochrane ľudských práv a k istej doktríne, ktorú u nás presadzoval aj prezident Václav Havel, E, pre nás sú ľudské práva zásadnou hodnotou a nemožno ich vymieňať za nerealizovateľné alebo možno aj bezcenné záväzky Kuby. Mali by sme e, toto rokovanie v záujme občanov Kuby podporiť, ale musíme stanoviť limity, ktoré Európska um, únia e, jednoducho musí rešpektovať a nemôže ďalej za ne ísť. Ďakujem. Pán Frunzulíka, jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Myslím si, že je na čase, aby sme začali nové obdobie vzťahov medzi EÚ a Kubou na základe potreby demokracie v tejto krajine a e, pozbudení k demokratickým e, zmenám. E, je potrebný neustály proces demokratizácie, modernizácie, politický a politický dialog o dôležitých otázkach, ako je presadzovanie ľudských a občianských práv, slobody prejavu, v tomto dôležitom e, období e, zmeny e, Kuba sa musí stať členom AKT a musíme presadzovať vzťahy s týmito krajinami, podporiť ich žiadosť ako dôležitý krok smerom posilneniu vzťahov medzi EÚ a Kubou. Tým, že budeme tiež ukazovať náš rešpekt a záväzok, E, a budeme vnímať e, pokrok, e, ktorý môže zrealizovať Kuba v budúcnosti. Myslím si, že Kuba môže naozaj veľa získať v budúcnosti. Ďakujem, pán Franzulika. Pán Marias, nech sa páči. Vzťahy medzi EÚ a Latinskou Amerikou musia byť strategické a sú samozrejme dôležité pre nás v tomto prepojenom svete. Myslím si, že došlo k dôležitým e, rozvojom, k dôležitému tomu rozvoju na Kube. E, Kuba nemôže, respektíve e, musí ísť tiež svojim vlastným smerom a my musíme napomáhať aj vzťahom Kuby so západným svetom. Musí byť dialog medzi nami a Kubou, tiež o ľudských právach, ale nemali by sme zasahovať do kubanských záležitostí. Dúfam, že môžeme dospieť k situácii, kde bude vzájomný prínos a bude to položené alebo postavené na vzájomnom rešpektovaní. Nemali by sme len využívať ich prostriedky. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Pred niekoľkými rokmi som mal možnosť hovoriť s ľuďmi, ktorí boli uväznení na Kube. Mal som príležitosť hovoriť s ľuďmi v Barcelone a tu e, som e, cítil veľkú nádej a mnoho očakávaní ktoré e, do nás vkladajú od európskych štátov a e, všetci e, ľudia na kobe trpia. Tí, ktorí chcú demokraciu na kobe musia dostať na našu pomoc vzťahov s terajším režimom. Je dobré, že sme zaznamenali pokroky k demokratizácii a hospodárske vzťahy tu samozrejme môžu byť užitočné istým spôsobom, ale som e, si istý, že nikdy nesmieme zabudnúť na to, že e, tento e, ľud trpí a trpel a že my musíme dodržať ľudské práva. Ďakujem, pane predsedo, a ďakujem i zástupcom komisie. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj predstaviteľom komisie aj za dnešnú rozprávu. Som veľmi rada, že väčšina z vás celkom oprávnene konštatovala, že blokáda nič neuľahčila mlčanie a nezmyselné dohody ako tá z roku 96 nikomu nepomohli. To je prežitok a všetci by sme si mali uvedomiť, že ak chceme naše vzťahy nadstavovať ako partnerské vzťahy, tak všetky tieto veci, ktoré sme predtým e, v zahraničnej politike robili, boli chybné. Priznajme si to a začníme robiť krávne kroky, správne kroky Často hovoríte o ľudských právach, právo na dôstojný život, prácu, bezplatné vzdelanie, bezplatné zdravotníctvo. To sú ľudské práva, ktoré sú na Kube celkom normálne. Položme si otázku, či sú normálne aj v EÚ. Kým začneme niekomu dávať lekcie, tak si uvedome, v akých podmienkach žili a žijú ľudia na Kube a v akých podmienkach žili a bohužiaľ žijú ľudia v Európskej únii, ktorým nie sme schopní tieto práva zabezpečiť. Som vďačná pani komisárke za jej kroky. EÚ e je schopná nezávislej zahraničnej politike. Robme ju preto a nebojme sa. Ďakujem pán Šoltes. Posledný vystupujúci, jedna minúta, nech sa páči. Sido. Kuba je byla vrstoliť. Pán predseda, ďakujem za slovo. E, komisia e, veľa rokov je tabuizovaná téma a mnoho rokov je to štát, ktorý je izolovaný od ekonomickej spolupráce či už s Európou alebo z USA a to určite zanechalo isté dôsledky na oboch stranách. A preto vítam snahy e, na zlepšenie vzťahov s Kubou a e, podpísať dohodu s e, týmto štátom. No mali by sme byť veľmi Eh, pozorní a opatrní v tomto úsilí. Tento štát nám eh, neumožní vnúcovať eh, im našu demokraciu. My v EÚ musíme rešpektovať rôznorodosť a uznať právo kubanských ľudí prijímať vlastné rozhodnutia. Ak si prečítame rozhodnutia e, súdu pre ľudské práva v Strasburgu. Samozrejme, treba tu e, zmeniť veľa vecí. Teraz má slovo komisár e, Hahn, ktorý bude meniť hovoriť v mene vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, ďakujem vám pekne za túto plodnú debatu o vzťahoch EÚ e s Kubou a tiež môžem povedať, že napríklad e, pán Maura um, ehm, Rán e, vyjadril polutovanie nad tým, že tu nie je pani Mogherini. Chcem len pripomenúť, že sa teraz vo Viedni zúčastňuje rozhovoroch o Iráne a e, dúfame, že strategická dohoda bude dosiahnutá čo najskôr. Keď sa vrátim k našej rozprave, myslím, že ako je to už bežné v týchto prípadoch a pri takýchto témach, tento, e, táto téma sa odzrkadľuje v rôznych pozíciách, nevždy je ľahké ich zosúľadiť. Po vypočutí si všetkých rečníkov mám pocit, že EU je na správnej ceste, ktorá, ktorú si zvolila v roku 2013 a to je cesta približovania sa ku Kube e, na to, aby sme mohli presadzovať základné e, záujmy EÚ a podpora dialógu a dosiahnutie dohody by boli dôležitým krokom. E, priniesli by platformu pre konštruktívny dialóg, e, e, konsolidácia a vytvorenie dôvery je dôležité. Je dôležité obhajovať naše záujmy Myslím si, že naše skúsenosti by mohli byť relevantné pre túto krajinu v snahe modernizovať sa. Ako skombinovať regulovanú trhovú ekonomiku s sociálnou ochranou a s účasťou občanov, myslím si, že môžeme poskytnúť naozaj naše skúsenosti. Viacerí kolegovia vyjadrili obavy o ľudských práv a v tejto téme sme mimoriadne adaptívni a plne zdieľame tieto obavy rovnako ako už zaznelo e, v mojom úvodnom vystúpení. A preto táto vec bola konzistentne otváraná našimi eh, kubanskými partnermi a preto sme sa rozhodli, že rozbehneme aj diskusie o ľudských právach a to ešte pred ukončením politického dialogu o dohode o spolupráci, aby sme zabezpečili, že máme nejakú platformu na eh, rozvinutie konštruktívnych rozhovorov a aby takáto platforma vznikla čo najskôr. Takže ak eh, chceme byť súčasťou historického procesu, ku ktorému momentálne na Kube dochádza, a ak sa budeme snažiť o to, aby sme tento proces viedli, tak by sme mali podporovať zavádzanie reforiem na zvyšovanie bezpečnosti a podporu ľudských práv. A toto je jediná možnosť, ako s Kubou komunikovať. My jednoducho budeme pokračovať v tom, čo sme doteraz robili aj v nasledujúcich mesiacoch. La sulle Diskusia o budúcnosti vzťahov medzi Európskou